Zdá sa, že miestnosť nemôžeme celkom opustiť. Teším sa, že ste sa sem po niektorí vrátili späť. A mali by sme začať druhou časťou nášho rokovania v tomto výbore. Prvý bod je bod číslo 13 programu rokovania možnosti ekologického rastu pre malé a stredné podniky. Už sme mali možnosť hovoriť o malých a stredných podnikoch v EÚ. Išlo okrem iného o energetiku, energiu, obnoviteľné zdroje energie, A teraz budeme hovoriť o možnostiach ekologického rastu pre malé a sredné podniky. Spravodajcom je pán Filip de Baker. Rád by som ešte doplnil, že týmto pádom reagujeme na akčný plán Európskej komisie k tejto téme. Zelený akčný plán, ktorý komisia naplánovala, vypracúva rámec, ktorý umožňuje členským štátom takúto zelenú zmenu uskutočniť v národnom hospodárstve a pretaviť do šanci. Samozrejme, že um, to súvisí s nástrojom Small Business Act. Práve Small Business Act prispieva k novej industrializácii EÚ. Je to jeden e, z najdôležitejších sloganov v súčasnosti. Vieme, že malé a stredné podniky sú motorom rastu a zamestnanosti v členských štátoch, sú zdrojom konkurencie schopnosti a možnosťou, ktorá skrýva trvalú udržateľnosť. Všetky tieto dôležité témy budeme oralizovať v našej správe. A pôjde tam taktiež o otázku zazeleňovania, ozeleňovania hospodárstva a o otázku, ako môžu profitovať malé a stredné podniky z tejto zvláštnej formy inovácie. Prosím teraz nášho kolegu pána Debakera, aby predstavil svoj návrh správy. Máte na to niekoľko minút, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste mi dali možnosť trošku detálnejšie sa vyjadriť k tejto téme. Rád by som e, zapracoval do tejto správy niekoľko podnetov a myšlienok. Rád by som si od kolegov vypočul, čo si o tom myslia oni. Myšlienka zeleného rastu je podpora a využitie možností zamestnania. Čiže ak chceme, aby naše podniky dali odpovede na narastajúci počet obyvateľstva, musíme vyvíjať nové ekonomické modely a čiastočne zmeniť štruktúru a spôsob fungovania takýchto podnikov. Narastá konzum. Ak budeme v tomto trende pokračovať, budeme potrebovať o 40 viac energií a vody do roku 2050, keď budeme potrebovať trikrát toľko zdrojov. Mnohé z nich nie sú trvalo udržateľné a preto musíme, a ja dúfam, že aj kolegovia ma v tom môžu podporiť, nájsť a naplánovať trvalo udržateľné využitie zdrojov, aby sme sa dopracovali k zníženiu um, hladiny CO2. Naše podniky by mali plne využívať možnosti, ktoré skýta a skrýva táto zelená zmena. Ja som vedec, vyštudovaný, ale som politicky presvedčený a som um, obozretne optimistický a myslím si, že globálny trh skrýva potenciál v, obme, v objeme 100 miliónov eur ročne. Čiže hovoríme o sume, ktorá by sa mohla ešte niekoľkonásobne zväčšiť. Čiže predstavené sú tu potenciály v, v troj až štvornásobne väčšom objeme než investičný plán pána Junckera. Musíme hrať vedúcu úlohu vo svete, aby e, s nami spolupracovali aj iné krajiny, podniky, ktoré investujú aktívne do zeleného rastu. Tieto ponúkajú obrovský potenciál pre budúcnosť. A toto celé by mohlo byť základom pre náš priemyselný zák, e, základ v nasledujúcich rokoch. Musíme hovoriť s rôznymi um, zapojenými subjektami. Našou úlohou je vytvoriť správny rámec pre spoluprácu medzi všetkými týmito aktérmi. A zelený rast je koncepciou, ktorá sa popisuje aj v ekonomickej literatúre čoraz častejšie je jasné, že sa tu núkajú možnosti, aby sa prírodn- s prírodnými zdrojmi nakladalo zmysluplnejšie ochrana vody, pôdy, ovzdušia. Na jednej strane sa tak spája Um, vedecký uh, výskum a vývoj s ďalšou industrializáciou a s rozvojom ekonomiky. Ja si myslím, že tieto ciele sa dajú navzájom spojiť a podporiť. Bohužiaľ, uh, v priemyselnej sfere um, zaznamenávame čoraz väčšie straty, či už uh, pri nakladaní s odpadmi, ktoré sa nerecyklujú, musíme sa snažiť nájsť riešenie a riadiť sa podľa zásadných princípov. Napríklad to, čo je odpadom pre jeden podnik, môže byť vstupom vo výrobe pre ďalší podnik. Ďalší bod, odpadové hospodárstvo. To je jedna záležitosť, ale aj zníženie použitia prírodných zdrojov ak budeme používať energeticky efektívne metódy alebo nové e, postupy, tak môžeme znížiť e, surovinovú základňu, ktorá je potrebná a taktiež zníži našu, našu závislosť od tretich krajín. To sa týka energií, surovín, ale aj ďalších produktov. Taktiež zistujeme, že výrobné náklady pre podniky sa tak môžu znížiť a tie podniky, ktoré nazbierali v tejto oblasti skúsenosti, sa môžu ďalej rozvíjať. Máme už niekoľko príkladov z praxe. Myslím, že je svoje veľa možností na to, ako podniky môžu prispieť e, k zelenšiemu vývoju. Mnohé sú činné v oblasti energií. A druhá Časť názvu mojej správy sa týka malých a stredných podnikov. Vieme, akú majú úlohu. Včera sme o tom detálne hovorili. Bolo úplne jasné, akú úlohu môžu malé a stredné podniky zohrávať. My sme si tam vypočuli aj to, aké sú najväčšie problémy malých a stredných podnikov. A ja by som v krátkosti sa venoval len pár bodom, ktoré zohľadním aj vo svojej správe. V konečnom dôsledku ide o vytvorenie dobrého prostredia podnikateľského, pretože bez startupov a malých malých a stredných podnikov sa nám nepodarí šance zeleného rastu plne využiť. Čo to znamená? Podpora vzdelávania, odborného vzdelávania, zjednodušenie postupov pre startupy, racionálnejšia legislatíva a samozrejme, že musíme administratívnu záťaž pre malé podniky úplne znížiť. Otázka rizikového kapitálu. Včera sme o tom hovorili. Je to téma číslo 1, kde zažívajú malé a stredné podniky veľké problémy. Tento rizikový kapitál by sme mali mať na zreteli, aby biznis plány nových podnikov sa dali realizovať. Um, venovali sme sa mnohým ďalším plán, um, témam, podpora podnikateľskej činnosti aj po vyhlásení insolvencie. V správe sa objavia mnohé aspekty. Samozrejme, že musíme so samotnými firmami diskutovať, aby sme zistili, ako by sme investície do tejto novej ekonomickej oblasti mohli podporiť, pretože šance zeleného rastu by mali využiť všetci. Teraz som zvedavý, čo sa k čo si k tomu vypočujem od kolegov a kolegyň. Chcem vypracovať veľmi silnú správu, aby sme komisii vyslali jasné a silné posolstvo, aby sme povedali, že nám to naozaj leží na srdci, aby e, ekologický rast bol pre malé a stredné podniky prístupný. Ďakujem, pán Rubik za EPP. Ďakujem pekne, pán Buzek, ďakujem aj spravodajcovi, pánovi Debakerovi. Myslím, že je veľmi dobré, že túto tému rastu sme si zvolili za ťažiskovú, ekologický rast. Mali by sme zaujať e, pozíciu, stanovisko najmä v líderstve v technológiách, ekologický rast bude vytvárať pracovné miesta najmä pre mladých a to nie len možnosti v Európe, ale aj za hranicami Európy, čo sa týka rozvojovej politiky. Tu sa skrývajú mnohé možnosti, najmä na veľkom africkom kontinente, kde je ešte naďalej potrebné budovať infraštruktúru, či už v oblasti hygieny, či ide už zasobovanie vodou alebo odpadové vody v energetickej oblasti, v zdravotníctve Medzinárodný obchodný výbor diskutoval aj o konfliktoch, ktoré sa tam odohrávajú a o surovinových problémoch v tejto súvislosti. My nenesieme zodpovednosť iba za Európu, ale aj za globálny vývoj a táto téma je preto dôležitá, lebo ide o to, ako sa dá vytvoriť atraktívne investičné prostredie, reindustrializácia Európy je taktiež témou bývalý komisár Tajani, ktorý sa stal našim súčasným podpredsedom komisie do roku 2020 by ekologický rast mal priniesť 20 HDP v rámci rozpočtov pri reindustrializácii a pri tvorbe pracovných miest to nie je v súčasnosti až také pozitívne. Priemyselná produkcia sa minulý rok znížila od 1,8%, čiže v priemere z 15% v Európe sme klesli o 1,8%. A tie krajiny, ktoré zaznamenali e, takýto e, pokles, to boli napríklad Grécko 11%, Francúzsko 13%, ak si pozrieme celý tento e, reťazec tvorby priemyselných a ekonomických hodnôt, musíme sa zamerať na to, aby sme sami v Európe vyrábali a skladovali energiu. Ja si kladiem otázku, prečo nie je možné, aby sme v Európe sami vyrábali viac prístup, cenovo prístupnejšej energie. asi za 200 miliard eur nakupujeme suroviny v ekonomickom reťazci e, sa tak uvoľňuje 700 miliard e, eur. Ja myslím, že toto je e, suma prevyšujúca Junckerov investičný plán. Mali by sme nad tým snať porozmýšľať. Nemali by sme byť takí um, konzekventní iba pri ochrane e, životného prostredia. Hovorím napríklad o nature alebo smernici o vtákoch. Potrebujeme určite aj chránené priemyselné oblasti, kde sa v skutočnosti dá ešte pracovať. Ja si myslím, že dlhodobé strategické plánovanie a mm, mm parcelácia E, stavebné plány. Pri tomto všetkom treba myslieť na vytváranie pracovných miest. Ja vidím, že pán Buzek sa už pozerá na mikrofón a na rečnícky čas, ale pán Tajany, ďalší rečník, tu ešte nie je. Pán predseda hovorí však, že všetci tieňoví spravodajcovia tu sú, takže asi už e, nemáte čas. Pán Rubik, ďakujem. Paul, hovorí pán predseda. Za SAD hovorí pán Kofot. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi. Myslím si, že toto je skvelá príležitosť na to, aby sme aj v tejto správe hovorili o tom, ako vytvoríme trvalo udržateľné hospodárstvo so zníženými hladinami CO2, ako prispojeme k reindustrializácii priemyslu v Európe. Toto všetko už odznelo, dá sa tam urobiť veľa dobrého. A samozrejme, že chceme ekologickú zmenu, zelenú zmenu v Európe. Taktiež zdieľam názor spravodajcu, ale keď si pozrieme napríklad správu komisie, Veľa sa tam hovorí o malých a stredných podnikoch, to je veľmi dôležité, ale musíme mať na zreteli aj startupy a mikropodniky. Tieto treba jednoznačne uviesť v správe. Musíme podporovať v Európe podnikateľské myslenie. A potom tu máme celý rad možností, napríklad ak sa niekomu podarí založiť podnikateľský subjekt, táto firma potom rastie na trhu, tak takto môže aj Európa rásť. Toto je dôležité pre celú Európu. Aktívna spolupráca medzi podnikmi z rôznych odvetví je dôležitou témou, pretože môžu Um, získať na základe spolupráce, môžu svoje prebytky si rozdeľovať, ale u nás v Dánsku je to tak, že máme celý rad príkladov toho, ako sa to dá urobiť. Po tretie, knowledge gap, toto tu odznelo. Najmenšie mikropodniky potrebujú vedomosti o zdrojoch a o znovu použití odpadov, je to v správe uvedené, čo som rád. Surovinové platformy, koordinátory, sú tam úplne konkrétne nápady. Po štvrté, jestvujúce fondy, Európsky investičný fond, štruktúrny fond, štruktúrálny fond. Sú tam mnohé možnosti na štartovanie nových aktivít, staré okná, e, dvere alebo tehly sa dajú napríklad znovu používať. Áno, ja viem, e, že už mi takmer vypršal čas, e, pozrám sa na predsednícky pult, ale čo urobíme s väčšími podnikmi? Surovinovo efektívne podniky. V našom prípade v Dánsku zistujeme, že tie uh, podniky, ktoré sú um, surovinovo najefektívnejšie, sú tie, ktoré sú najvyššie v, uh, v, v ekonomickom cykle, v reťazci. Už to bolo uvedené v úvodnej poznávke. Ako som už povedal, som veľmi zvedavý na uh, rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem, pán Kofot ako ďalší tieňový správodajca. Chcel by som vychádzať z tých eh, eh, informácií eh, zo zelenej knihy pre malé stredné podniky. Chceli by sme vedieť, že 93 malých stredných podnikov v EÚ už podporuje iniciatívy pre efektívnejšie používanie zdrojov, alebo aspoň skúšajú. Iba 42 dosahuje reálne výsledky e, z týchto e, snách. To znamená, že problém je jasný. Nástroje, ktoré sa teda majú používať, existujú, ale iniciatívy e, na, na zrealizovanie týchto nie sú efektívne. Takže potrebali by sme tu mať zacielenosť na to, aby tieto iniciatívy sa dali ľahšie v praxi pretaviť preto by sme chceli navrhnúť, že treba ďalej zlepšiť prístup k priamým fondom, zainteresovať miestne orgány, ktoré majú riadiť nepriame e, fondy a e, aj teraz zlepšiť schopnosť podnikateľov, aby, aby mali ľahší prístup k týmto e, prostriedkom financovania. A ešte je podľa mňa dôležité zrealizovať e, nejaký monitoring výsledkov, ale e, vlastne na konštantnej báze, tak? Aby sme mohli rýchlo e, korigovať tie naše kroky, aby dosahovali čo najlepšie výsledky. Inak budeme mať stále iba tie najlepšie úmysly bez toho, aby viedli ku konkrétnym výsledkom. Takže treba dávať viac eh, dôrazu na eh, konštantný monitoring, tak aby jednotlivé pro, pro, programy prinášali výsledky už eh, v, do, v krátkom čase. Kali. Ďakujem pekne. Rečník hovorí bez mikrofónu, bohužiaľ. Rečník hovorí bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda hovorí pán Kelly. Ďakujem pánovi spravodajcovi, pánu Debakerovi. Je, ja som optimistický, naladený politik. Ďakujem za odvedenú prácu. Čo sa týka názvu, rád by som vypichol dve veci. Už bolo povedané, už boli spomenuté malé a stredné podniky, to je viac ako 90 firiem, čiže sú to takmer všetky, to je jedna vec. A po druhé, mali by sme pravdepodobne tam napísať, že ide o um, ziskový ekologický rast, pretože mnohí si myslia, že sa z toho žiadny zisk nedá získať. Treba uh, vytvoriť širšie koncipovanú ekonomiku A my ako parlament samozrejme sa musíme špecifickejšie angažovať, ale aj nová komisia. Aj tam sa hovorí o ziskoch a je stvojú oblasti, kde nemôže eh, získať kde môže získať, prepačte, každý podnik, napríklad pri odpadoch, pri recyklovaní, pri zvýšení energetickej efektivity. Toto pomôže ziskovosti. A potom si, ak sa nám toto podarí, tak si môžeme vytýčovať ďalšie cieľ do budúcnosti. Je to dôležitá téma, nepochybujem o tom. Verejnosť sa o to zaujíma o mnoho viac než v minulosti. A tieto dve veci musíme spojiť. Na jednej strane šance na zisk, ekologický rast, malé a stredné podniky a vytvorenie priemyselnej základne v Európe a konkurencieschopnosť so zvyškom sveta. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďalší deň spravodaj sa pán Butikofer. Prepačte, pán predseda, že meškám eh, a budem aj musieť odísť skôr, ale v tejto chvíli som tu a sľubujem spravodajcovi, že ho podporím a myslím, že v tomto duchu sa mi dá dôverovať. which were not expected. Nepredpokladám, teda pokiaľ tu niekto nechce tráviť čas po obede a musí odísť, tak je dôležité, aby potom sa vyjadrili aj k ďalšej správe. Je to pre mňa veľmi dôležité, takže prepašte, že som sa že som túto časť programu skrátil. No, e, pokiaľ ide o komisiu, pani Kirsty Ekroc Mansila. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj výboru. Som veľmi rada, že, som si, že, že ste že naozaj podporujete ekologický akčný plán pre malé a stredné podniky. A uvítame akékoľvek nové myšlienky, ktoré možno máte, ktoré máte pre novú komisiu a pre implementáciu nového e, ekologického akčného plánu. Európa teraz smeruje k ozdraveniu a bude samozrejme práca náročná a potrebujeme pomoc zo všetkých strán. No a myslím si, že pokiaľ ide o ekologickú sféru, máme, vynikajúcu príležit- máme vynikajúce príležitosti. Podľa mojich informácií údaje, ktoré máme, najväčší potenciál rastu pochádza z jednotlivých predelení medzi jednotlivými sektormi. A myslím si, že aj vstadiaľ práve prichádza najväčšia miera inovácií. A pokiaľ ide o obehovú ekonómiu, obehové hospodárstvo, tak si myslím, že tam je veľká príležitosť vytvárať nové pracovné miesta a rast. V tomto duchu si myslím, že úhol eh, biznis príležitosti je veľmi silný. To, čo povedal spravodajca aj tieňoví spravodajcovia. Svetový trh pre produkty živo- eh, týkajúce sa životného prostredia je veľmi veľký a Európa na ňom eh, tvorí Veľkú časť, ale z toho iba 10% predstavujú malé a stredné podniky, čiže myslím si, že malé a stredné podniky v tomto majú veľkú šancu. A keď sa pozrieme na malé a stredné podniky, tak tieto e, zahrňajú svoje obchodné náklady a myslím si, že každý by sa o to mal pokúšať a zahrnúť to do svojich výrobných postupov. Myslím si, že táto situácia praje všetkým spoločnosti a malé a stredné podniky možno mali najmenej času na to, aby um, sa týmto zaoberali, takže práve v tomto by sme im mohli odpori- podporiť informácie. V rámci akčného plánu sme identifikovali 43 konkrétnych akcií, činností a niektoré sa naozaj zaoberajú um, poskytovaniu informácií. European Research Efficiency Center je jedným z nich. Dúfam, že to pomôže malým a stredným podnikom, aby zvýšili svoju výkonnosť a získali viac obchodných príležitostí. Tešíme sa na vypracovanie správy a samozrejme sme aj k dispozícii pri, pri akýchkoľvek ďalších diskusiách, ktoré na túto tému môžu časom prebehnúť. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať tieňových spravodajcov, či by chceli niečo doplniť ešte po príspevku komisie. Pán Rubik. A samozrejme aj spravodajca sa vyjadri, ale ten až na konci teraz oslovujem tieňových spravodajcov. Nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne. Äh, myslím, že rada sa äh, veľmi špecializuje na znižovanie nákladov rámec do roku 2020 neznížili iba o 10%, ale náš rozpočet pre výbor ITRE Ehm, bohužiaľ nenapumpujú e, väčšími prostriedkami, ale práve naopak musíme bojovať o to, aby sa naj, to najdôležitejšie financovalo. Myslím, že do budúcnosti by sme sa mali sústrediť na to, čo môžeme urobiť v exporte v tejto oblasti a preto prosím výbor aj o plnú podporu pri rokovaniach o rozpočte, aby sme netrpeli znižovaním rozpočtu, ale práve naopak, aby sa kohezný program stal ťažiskom nášho programu. Ďakujem. Ďakujem. Okay. Mr. Zolo. It's okay. Good. Dobre, takže pán spravodajca, mohli by ste prosím zhrnúť diskusiu. Ďakujem, predseda. Cítim, že všetci naozaj majú, prejavujú dobrú vôľu pracovať na tejto správe a je jasné, že sa pozeráme rovnakým smerom, to je jasné a teším sa na úspešnú spoluprácu. No ešte mám poslednú pripomienku, tak ako povedal pán Rubík, máme k dispozícii na európskej úrovni nejaké nástroje Kozme Horizon 2020 a niekoľko ďalších programov, ale ja by som sa práve chcel zamerať na to, čo môžeme urobiť, aby sme uvoľnili silu privátnych investorov, pretože to je tiež veľmi dôležitá časť tejto diskusie. Využívame európske fondy na podporu a vytvorenie rámca, v ktorom by pri súkromné investície, súkromné inovácie mohli zasiahnuť trh. Myslím si, že aj o tomto by sme mali hovoriť. Hovoriť o tom, ako môžu sa na trh dostávať nové trhy v rámci jednotného európskeho trhu, pretože je veľmi fajn mať všetky tieto inovácie, všetky nápady, všetky nové výrobky, ktoré sa vyvíjajú, ale v konečnom dôsledku sa musia dostať aj e, k spotrebiteľom tu v Európe, takže možno by sme mohli hovoriť o tom aj ako toto uľahčiť. Ako by sme mohli znížiť byrokraciu na, e, v, v, smer, so smerovaním k tomu, aby sa teda tie výrobky dostali na trh. A preto aj vítam e, to, že komisia sa vyjadrila, že bude nám k dispozícii, keď budeme o tomto diskutovať Dúfam, že sa nám podarí teda vymeniť si dobré e, nápady a že sa nám podarí čerpať nápady aj v rámci našich diskusí so zástupcami spoločnosti a firiem. Verím, že tá spolupráca bude intenzívna a bude prospešná ako pre komisiu, tak aj nakoniec pre tie hospodárske výstupy, ktoré z nej vyplynú. Ďakujem, pán spravodajca. 20. a 24. februára 2015 sa budeme venovať e, tejto správe. Nemáme v tejto chvíli ešte úplne podrobný program oboch dní, čiže bude to buď 23. alebo 24. No a samozrejme predtým ešte bude pripravený návrh správy, ktorý pripraví náš kolega. Pokiaľ máte pozmeňovacie návrhy, navrhujem po, um, Navrhujem e, dátum 25. februára, čiže jeden deň potom, ako sa náš výbor stretne. Čiže ešte raz si prosím zaznamenajte 23. 24. Reportu, pardon, februára budeme riešiť túto správu na, na našom výbore ITRE a potom ďalší deň 25. E, bude časová lehota na posielanie pozmeňovacích návrhov. Pretože by sme chceli to ukončiť pred eh, prázdninami a toto je dôvod, teda pred dovolenkami. A preto je dôležité, aby pozmeňovacie návrhy boli zapla, e, zaslané do 25. februára. Viete, koľko to trvá s prekladmi a tak ďalej. Takže preto je to potrebné, aby sme mohli postúpiť mm, ďalej. Kolegovia, a teraz máme pred sebou ďalší veľmi dôležitý bod programu, bod číslo 11 zriadenia, prevádzka rezervy stability trhu pre systém únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a zmena smernice 2003 87. Spravodajca pán Tajani bol informovaný o tom, že sa tejto téme začneme venovať o 3 na 4 a dal nám vedieť, že je na ceste. Pred pol hodinou sme mu dali vedieť o vývoji, čiže mal by tu byť naozaj každú chvíľu. Ale chcel by som povedať ešte predtým jednu vec. Máme návrh správy, máme už aj pozmeňovacie názory, na, návrhy. o ktorých sme už viackrát diskutovali, hovorili sme o rôznych problémoch. Takže je možné, že začneme s výmenou stanovisk tieňových spravodajcov. V prvom rade pán Peter Eriksson za zelených, pretože ten sa ponáhla Čo chápem, pretože priatelia, nevedeli ste, že tento bod programu bude až popoludní, malo to byť pôvodne ráno, takže nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem, tento bod bol na programe ráno, eh, takže som veľmi rád, že mám teraz príležitosť eh, povedať svoje stanovisko prvá, ako budem musieť odísť. Naposledy sme hovorili o ekologickom raste e, pre malé a stredné podniky a ja by som chcel povedať, že v tejto téme je veľmi dôležité, že máme do budúcnosti jasné ciele v oblasti udržateľnosti a taktiež máme politické nástroje, ktoré podporujú túto udržateľnosť. Hm Pokiaľ ide o klimatické zmeny a nástroje, ktoré máme na to, aby sme zastavili klimatické zmeny, je, myslím, najdôležitejšie. Najdôležitejší nástroj, ktorý z Európskej únie e, máme, je ETS, čiže systém obchodovania s emisiami. Ja som veľmi rád, že sa komisia zamerala na naozaj veľmi dôležitý a reálny problém a to ten, že systém ETS nefunguje tak, ako by mal a tak, ako e, bolo plánované. A už je to dlho tak. Je dobré, že na to komisia reaguje zriadením rezervy stability trhu. Avšak problém bude, e, je v rokoch, kedy komisia chce tento systém spustiť a potom čo robíme e, s tými e, povolenkami, ktoré už sú k dispozícii a vyplývajú tam ďalšie problémy. My sme sa stretli so steňovými spravodajcami a so spravodajcom uh, a vidíme, že väčšina je za zmenu k lepšiemu. Väčšina tohto výboru. A myslím si, že takéto stanovisko zaujíme celý parlament. No a najdôležitejšie podľa mňa je začať eh, skôr so systémom MSR, a ja myslím, že by bolo možné, aby tento začal v roku 2017 a môžeme e, zrušiť e, tie tie odložené pohľadávky. No a pokiaľ ide o únik emisí, väčšina spravodajcov sa zdá, sa súhlasí s tým, že táto téma je trošku mimo nášho rozsahu, malo by sa to riešiť inde. A myslím si, že do tejto diskusie by sa tento problém zaplietať nemal. No a ďalej je tu pár drobných zmien voči návrhu komisie. Myslím si, že sa môžeme e, v tejto chvíli na úrovni výboru zhodnúť na tom, že sme urobili všetko, čo sa dalo smerom k tomu, aby ten systém bol dobrý, aby fungoval. Ďakujem za vaše pripomienky. No a za, sociálny, za SD poprosím pani Terezu Griffin, aby sa ujala slova. Ďakujem za slovo, ďakujem kolegovia aj za prácu, ktorú ste odvedli na tomto dôležitom dokumente. A ja som videla, že na našom prvom stretnutí tieňových spravodajcom došlo e, k, k súladu. Zhodli sme sa na všetkých kľúčových aspektoch tohto dokumentu treba skôr začať MSR, a to v roku 2017, zmraziť e, alebo teda backloading tých povolení, ktoré sa nedostali na trh, vyššie e, úrovne Prahov e, povoleniek. Čiže myslím, že smerujeme rovnakým e, smerom, aby sme posilnili ETS prostredníctvom MSR a myslím si, že toto v, v správe treba zobrať do úvahy. Pokiaľ ide o skoršom začiatku MSR, navrhujeme termín roku 2017 a chcela by som sa k tomuto vyjadriť. Treba povedať, že ten nástroj nefunguje a treba ho opraviť čo najskôr. Pokiaľ zavedieme MSR v roku 2021, tak by ceny boli veľmi nízke, čo by vyslalo neadekvátny signál potenciálnym investorom do čistých technológií na obdobie dlhšie ako 10 rokov. Na dôvažok by som chcela zdôrazniť, že neexistuje konzistentný argument proti takémuto skoršiemu začiatku. Hlavná kritika by mohla byť, že e, priemysel musí, potrebuje čas na, reagovanie, na reakciu, ale ja si myslím, že priemysel by e, benefitoval z takéhoto systému, ktorý by fungoval a ktorý by mal korektnú cenu za uhlík. To je dôležité. A dôležité je tiež vedieť, že e, veľké časti priemyslu žiadajú o takýto skorší star, štart. Taktiež e, vieme, že, máme, že, sme sa, že, sme sa, že musíme prijať rozhodnutie o zozname sektorov, ktoré sú vy, vystavené riziku úniku uhlíka do roku 2030. Európska e, rada toto zdôraznila, citujem, po roku 2020 budú existovať opatrenia, ktoré zabránia riziku úniku uhlíka a takýto krok si vyžaduje e, záruky. Väčšina krajín e, na rade taktiež chce star- skorší začiatok a komisár sa vyjadril, že taktiež podporí skorší začiatok MSR, pokiaľ si to vyžiada rada a parlament. Potvrdil to aj včera na tomto výbore, keď som sa opýtala, či komisia bude súhlasiť so skôr, skorším začiatkom e, k roku 2017. Takže je veľmi zásadné, aby sme tento skorší začiatok mm, zahrnuli aj do stanoviska ITRE. Kolega od zelených povedal ďalšiu vec, ktorá sa týka backloadingu. Pokiaľ chceme konzisten- dosiahnuť konzistenciu v našej práci, v práci nášho výboru, musíme zrušiť backloading. E, povolenie, ktoré by sa mali dostať opäť na trh v roku 2019 keby sme 900 miliard týchto povoleniek opätovne priniesli na trh, by bolo mm, nelogické a vytvorilo by to silné narušenie trhu a šok. Pokiaľ ide o Prahy, tak moje stanovisko je, že by sme mali posilniť MSR a urobiť z toho naozaj um, úspešný nástroj. Ja v návrhu navrhujem e, pomer odstránenia na úrovni 20% a pri takomto pomere by tá situácia na trhu mohla byť upravená do roku 2024, taktiež by sme ten prah mohli znižiť na 300 miliónov a ten e, spodný prah MSR by spôsobil, že nebudeme mať na trhu príliš e, veľa volaniek, čo je najväčší problém. No a pokiaľ ide o únik uhlíka, tak podporujem myšlienku realistickú nejakého zoznamu, avšak mám voči nemu isté výhrady. V prvom rade domnievam sa, že stanovisko MSR je trochu iná téma. MSR sa týka objemu e, voleniek na trhu a nie voľných voleniek, ktoré budú udelené priemysl, zástupcom priemyslu. A druhá vec, nie je žiadny dôkaz, že, et, že výsledkom ETS je unik uhlíka. Potom sú tu ďalšie opatrenia, ktoré musíme e, prijať, alebo teda respektíve tie už existujú, do roku 2020 ich treba, treba využívať. Dúfam, že všetky tieto pripomienky budú zobrané do úvahy e, v kompromisnom návrhu, ktorý pripraví spravodajca. Ďakujem. Thank you, thank you very much, madam. Ďakujem. Pán spravodajca, vážený podpredseda, Začali sme preto, lebo tieňoví spravodajcovia sa ponáhľajú a tiež pán Federlej sa ponáhľa. Mohli by ste sa prosím vyjadriť teraz? Ja mám trochu času, takže nech sa páči, pokiaľ Tadžany, ja sa neponáhľam, takže nech pán Tadžany môže sa ujať slova. Dobre, ospravedlňujem sa tieňovým spravodajcom, pretože došlo k zmene v programe a pán Groverčík a pani Ernst tu nie sú teraz prítomní, pretože jednoducho nemohli už čakať. Dúfam, že sa to podarí vyriešiť niekedy na budúce, pretože niekedy náš pravodajca nemôže byť zase tiež prítomný. V tom prípade by koordinátori politických skupín mali zapísať si poznámky a predstaviť pred výborom stanovisko ich spravodajcu, ich spravodajcu, tieňového spravodajcu tu pred výborom, pretože dnes tu nie sú dvaja tieňoví spravodajcovia, ktorí tu predtým boli. No ale majú na to vážny dôvod, pretože sme zmenili, e, zmenili sme program. Takže teraz pán spravodajca, e, teda nech sa páči. Eh, Chcel by som e, situáciu po našom stretnutí spred dvoch týždňov trošku e, popísať. E, moju pozíciu poznáte, ostáva tá istá. Predvčerom sme sa poprvýkrát stretli so všetkými deňovými spravodajcami, ktorým chcem mimochodom poďakovať za ich príspevok a za ich prítomnosť. Minulý piatok sme dostali pozmeňovacie návrhy k môjmu textu. Je ich trošku viac než 100 Sústredia sa na 5 zásadných tém. Začiatok e, fungovania mechanizmu MSR. Niektorí e, chcú, aby sa to začalo skôr, iní e, to chcú to oddialiť. Preto pokiaľ by som išiel, aby som nemenil pôvodný návrh komisie, teda rok 2021. A potom niektoré sa týkajú jednotlivé Prahy alokácií a tu je opäť, opäť také isté. Niektorí chcú znižovať tie prahy, iní e, zvyšovať nadmerne, takže ja by som bol za 12, e, z 12 na 10 Potom e, pro, pr, e, problém tých backloaded e, allowances, komisia to vo svojom návrhu nespomínala, takže bolo by podľa mňa vhodné, keby sme e, povedali, že chceme, aby sa zrušili z trhu. Komisia povedala, že v roku 2019 a v roku 2020 by sa tak mal udiať. Štvrtá skupina pozmeňovacích návrhov týkajúce sa e, carbon leakage a e, ochrany nášho e, priemyslu. Tam by som povedal, že sa zhodneme. A potom dátum revízie MSR aj smernice o ETS. To je prepojené samozrejme so začiatkom fungovania mechanizmu, ale ak sa zhodneme na tom, že keď sa začne s trhom, nemalo by sa to príliš skoro, teda, teda malo by sa to revizovať, revidovať, aby sme vedeli, či to funguje alebo nie. Komisia by bola e, za to, aby e, sa o tom rozhodlo po tom, čo sa e, príjme teda mechanizmus MSR. Nechcel by som sa príliš dlho pozastavovať pri, tomto, pri tejto téme, ale myslím, že bolo dôležité, aby náš výbor hájil priemyselnú sieť v Európe a E, chcem, aby náš návrh bol vyvážený, pokiaľ ide o ten e, pôvodný návrh komisie. Ja som optimista a teda chcel by som prísť nejakým riešením, e, ku ktorému sa vedia podpísať väčšina kolegov v tomto výbore. A teda pán predseda, navrhol som tým jednotlivým tieňovým spravodajcom že im e, pošlem prvý návrh kompromisných návrhov e, v e, pondelok 8.12. a potom sa stretneme druhýkrát s tieňovými spravodajcami v Štrásburgu. V budúci týždeň by sa teda mohli stretnúť aj teda s asistentmi, tieňoví spravodajci a test by, test by sa mohol e, dolaďovať. A potom máme v Štrásburgu to stretnutie, na ktoré by som chcel e, prizvať aj e, Iva Beleta, spravodajcu za Envy, aby sme to tak skoordinovali spoločne. On je aj členom tohto výboru, sleduje s veľkým záujmom e, to, čo sa deje na našom výboru, výbore, takže ak by súhlasil, vyzval by som aj jeho, aby sa zúčastnil toho stretnutia v Štrásburgu. No a potom sa uvidíme opäť e, v januári ešte pred hlasovaním a budeme opäť diskutovať o tejto téme. A e, ďakujem, ďakujem aj za to, že bolo možné posunúť načasovanie tejto diskusie. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem. Je veľmi dobré, že tu je medzi nami kolega Belet a že s vami môžeme diskutovať o určitých veciach. A chcel by som pozrieť pána Grobarčíka, aby sa vyjadril. Ďakujem bardzo, tak očivite. Ďakujem za slovo. Chcel by som povedať pár slov prvom rade to, že podporujeme koncepciu, ktorú pán Tajany predstavil, pretože on prišiel naozaj veľmi rozumným riešením. V prvom rade, teda chceme sa vyjadriť ku kľúčovým mm, prvkom. Termín e, vydania tohto nariadenia je podľa nás prívčasný vzhľadom na e, existujúcu krízu v Európe Podľa nás je najdôležitejšia ochrana priemyslu, tak ako o tom hovoril aj pán Tajany. No a dôležitá je tiež ochrana pracovných miest. My sa obávame, že keby sa nepremyselne zaviedol tento projekt, tak by to mohlo naozaj intenzívne ohroziť situáciu. Druhá vec sa týka množstva kvót, ktoré budú stiahnuté z trhu. Podľa mňa tie Prahy treba zmeniť a nastaviť ich na spôsob, ktorý bude pre obchod bezpečný. Nie je možné, aby príliš malé číslo ostalo na trhu s kvótami, keby to spôsobilo obrovský nárast cien. A reakciou reakcia by bola veľmi, veľmi komplikovaná, ak nie až nemožná, čo bezprostredne ovplyvní priemysel. A ten priemysel je pre nás najdôležitejšie. A posledná vec, posledná vec revízia. Podľa mňa obdobie troch rokov je príliš dlhým obdobím. Chceli by sme to skrátiť na jeden rok, aby po jednom roku nastala revízia a potom by sme chceli, aby došlo k čo najrychlejšej reakcii, aby sa zminimalizovali problémy, ktoré sa môžu na trhu dovtedy objaviť. Zo? Ďakujem. Ďakujem, pán Peterle. Ďakujem, pán eh, predseda. Um, I think it became clear when we saw all the amendments. Uh, not, not all of them were still in... Ešte stále to nie je úplne k dispozícii v angličtine, ale ako náhle to budem si môcť prečítať, e, e, pozriem sa na to. Bolo by naozaj dobré, keby e, sa to čoskoro prijalo. Komisia by tiež bola za skoré prijatie, ak by teda s tým súhlasil aj parlament a rada. Ak e, mám pravdu, LD, SND, Zelený, GUE, časti EPP a časti EKR by boli za skoré prijatie spolu s 11 krajinami, ktoré sa zasadzujú za skoré prijatie. A tiež je dôležité, aby sme neklamali náš priemysel, že e, tieto e, hranice budú také nízke ako teraz. aby to neviedlo k nesprávnym investíciám. A potom by sme tu mali diskusiu v roku 2021 a tam by priemysel povedal, no už dlho to bolo veľmi lacné a teraz zvýšite e, ceny, to ste nám nepovedali pred pár rokmi a budeme mať diskusiu o dôvere s priemyslom. A priemysel sa nastavil na cenu, ktorá je oveľa nižšia než dnes a mali by sme sa snažiť k tejto cene vrátiť tie backloadované e, kvoty by sa nemali vrácať naspäť na e, trh. Mohol by som byť pragmatický, ak by pán Tajani chcel e, nájsť nejaké iné riešenia, aby sme ich dali do rezervy namiesto toho, aby sme ich úplne zrušili. A potom musíme znížiť rezervu, inak tu budeme mať miliardy, miliardy kvót, ktoré nebudú nikomu nič dobré spôsobovať. Takže buď okamžité zrušenie alebo e, teda presun do rezervy. Som otvorený takéto diskusii s vami všetkými, pretože si myslím, že je dôležité, aby sme e, dostali e, čo najviac poslancov za túto správu, pretože by to bol silný signál pre komisiu a radu. Som silne proti akémukoľvek odkazu na e, zoznam o e, teda úniku e, uhlíka. O pár rokov o tom to budeme referovať, ale nechceme tu mať dvojité úľavy, dvojité zľavy, pretože už sa tam robili zmeny po prijatí v roku 2003. A ak opäť tu nadnesieme v tejto správe túto tému, tak by to ťažšie prešlo parlamentom možno taký aj zámer eh, na dnes túto tému v tejto súvislosti, ale ja dúfam, že nie. Aby sme eh, zabezpečili, že tam zostanú vhodné eh, parametre, som tiež za to, aby sme to rýchlo revidovali v určitom bode, aby sme zabezpečili, že tie veci, ktoré teraz príjmeme, e, budú môcť e, fungovať dlhšie. Som za oveľa prísnejšie stropy. A keď som sa pozeral na pozmaňovacie návrhy, niektorí chceli trošku e, také uvoľnenejšie stropy, ale väčšina, aj keď sa pozriem na členov parlamentu, aj politické skupiny boli za sprísnenie Eh, predostrel sa pozmeňovacie návrhy k nižším eh, eh, číslam v stropoch, nie k každoročným prispôsobeniam, ale podporil by som vyššie percento, ktoré by sa mali dostať do rezervy. Som otvorený diskusii tu. Máme pred sebou dôležitú prácu. Toto je jedna z tých veľkých vecí, ktoré musia začať fungovať, ak naozaj chceme tu mať silnú zelenú ekonomiku v Európe, ale aj trvalo udržateľný priemysel. Naozaj musíme začať diskusiu, či chceme, aby e, tu prevažoval priemysel, aký tu bol, alebo či chceme e, uvoľniť cestu novému e, priemyslu, o čom má byť teda nová ekonomika. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ďakujem vám. To bolo za ALDE. A teraz pani Ernst v mene GUE. Dank. Srdečne ďakujem. Chcela by som eh, poznamenať, že eh, stretnutie tieňových spravodajcov bolo eh, dobré. Sme aspoň zistili, aké sú naše náhľady. Naša politická skupina má samozrejme rad kritických bodov. Vo všeobecnosti nie sme za obchodovanie s emisiami, to je myslím známe Ale samozrejme, pragmaticky sa musíme zaoberať s týmto návrhom. Sme realisti, e, teda chceme sa e, týmito vecami e, zaoberať. Tých 900 miliónov certifikátov v prvých rokoch v fáze 3 podľa nás nepostačujú. Mali by sme hovoriť o vyššom počte čo by sme nechceli, to je jedno, či 900 miliónov menej alebo viac. V každom prípade nechceme, aby sa e, naspäť vrátili na trh, to už povedali viacerí doteraz, pritom by sme mali aj ostať. Inak si myslíme, tento systém bude neúčinný. A ďalší bod, ktorý by som chcela ešte raz spomenúť, sa vzťahuje e, v článku 3 na bod 3. E, Tam ide ten rok 2021. Eh, myslíme si, že to je príliš neskoro a myslíme si, že potrebujeme skorší dátum. Možno by to mohol byť rok 2017, to by sme bez pochyby vedeli podporiť. Za to sa zasadzujú aj ostatné eh, politické skupiny či tá výška 12 e, pokiaľ ide o celkové množstvo, e, postačuje, e, tu máme pochybnosti, bolo by treba ísť trošku vyššie, ale o tom treba rokovať. Štvrtý bod sa týka certifikátov, ktoré sú v obehu v štvrtom bode, namiesto tých 400 miliónov by sme si tu radšej e, predstavili vyššie číslo, 500 alebo možno 600 miliónov by to mohlo byť, o tom tiež treba diskutovať a možno dôjsť k riešeniu v pozmeňovacích návrhoch. Celkovo si myslíme, že sa nedostaneme ďalej e, v tej diskusii o úniku uhlíka, preto by sme e, sa jej radi vyhli a v tom podporujeme aj mnohých, ktorí sa už e, takýmto smerom vyjadrili. Ďakujem thank you very much. if I may ask. Ďakujem, ak smiem. Pani Griffin, chcem sa spýtať, či by ste chceli niečo doplniť v prítomnosti pána spravodajcu. Bolo by to možné, ale prosím, nie príliš uh, dlho. Nie, vôbec nebudem uh, rečniť dlho. Ďakujem, pán predseda, pán spravodajca. Uh, Eh, tie ploty, ktoré sme spomenuli, eh, zdá sa, že tu vzniká eh, konsenzus medzi SND, LD zelenými a GUE. Skorý dátum začiatku MSR 2017, backloadované certifikáty sa nemajú vrácať na trh vyššie, Prahy, Ideme tým istým smerom, aby sme posilnili MSR a chceme, aby ste to zohľadnili v návrhu správy. Navrhujeme 2017, lebo nie je odvodnené dlhšie čakanie, takže čo najrychlejšie by sme mali tento nástroj stanoviť. Včera eh, tu na výbore pán Kalnete povedal, že komisia by eh, podporila eh, skorší začiatok, ak by o to parlament žiadal a ak by rada tiež súhlasila. Preto si myslíme, že je dôležité, aby sa to vložilo do stanoviska ITRE a aby sme zrušili tie backloadované e, e, kvóty. A, a pokiaľ ide o únik e, uhlíka, my sme za realistický zoznam, ale stanovisko k MSR je inou otázkou. MSR je objeme tých, e, tých e, certifikátov a nie o e, voľných certifikátoch, ktoré sa majú poskytnúť priemyslu. Ďakujem pekne, madám. Ak môžem požiadať nášho kľúčového spravodajcu, kolega Iva Beleta, bývalého plného člena výboru ITRE pred pár rokmi, aby prezentoval svoju správu, ktorá je pre nás eh, veľmi dôležitá. Ako povedal pán spravodajca Tajany, my vám zašleme určite veľmi dôležité pozmeňovacie návrhy, ale teraz vás prosím o, vaš, eh, o vaše dôležité hodnotenie. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Nebolo to pred rokmi, iba pred pár mesiacmi, čo som opustil tento výbor. Eh, vidím tu ale veľa eh, známych tvári, takže cítim sa v tomto výbore ešte stále doma. a Som rád, že dnes som dostal slovo. S veľkým záujmom som si prečal tých viac než 100 pozmeňovacích návrhov k Antoniovej správe. A zhrniem teda to, čo tu už zaznelo. Je tu naozaj eh, široká platforma pre túto reformu Myslím, že väčšina e, skupiny a teda až teda po pozmeňovací návrh, ktorý predošli dvaja traja, e, teda požiadame, teda, e, teda, kde, kde sa žiada komisia o to, aby te, tento návrh stiahla. To samozrejme nepodporí väčšina. Myslím si, že veľká väčšina je za tento návrh. Obávaj teda, že TES by skolabovala, potom by sa ceny znížili tu to nechceme, takže e, diskusia je naozaj o modalitách tejto reformy. Teším sa na e, kompromisné navrhy pána Tajanyho, ktoré pripraví v budúcich dňoch a e, týždňoch. Jeden z najdôležitejších prvkov je otázka tých 900 miliónov backloadovaných, ktoré sa majú vrátiť na trh 2019 a 2020 Myslím, že e, sa zhodneme v oboch výboroch na tom, e, že by to bolo dobré. Nemali by sa e, vrácať do rezervy, nebolo by to logické, nebolo by to dobré, vytvorilo by to ďalší šok na trhu s uzlíkom a nikto takéto niečo nepodporuje. Takže či ich musíme zrušiť, neviem. Ja som navrhol, aby sme ich dali do rezervy, čo je trošku menej drastické. A pán Federle povedal, že on navrhuje e, také neskoršie e, e, vyňatie, tento delayed kill. To je inovatívny návrh, mali by sme sa ním zaoberať. A potom k tým jednotlivým stropom, horným aj dolným, tých 900, 400 návrhy v tomto výbore aj vo, v výbore Envy sú také, ktoré idú vyšším aj nižším smerom, takže smerom posilnenia a z väčšieho sflexibilnenia. Ja navrhujem, aby sme sa ich nedotýkali, aby sme sa pridržali návrhu komisie. Komisia tu je prítomná Možno sa k tomu môžu e, so súhlasom predsedu neskôr vyjadriť. Ak by sme to skombinovali e, s, s, s koršou revíziou, ako ste navrhli, to by bolo možno vhodnejšie. Taká skoršia revízia, možno po roku, ak by to bolo možné, e, to by bolo veľmi rýchle. Neviem, či komisia by mohla pripraviť revíziu po jednom roku, ale jednoducho rýchlejšia revízia. Možno by sme v tomto našli nejaký kompromis. Otázka úniku uhlíka. E, pani Griffin, chápem, že vy hovoríte, že toto nie je to miesto, aby, nie je toto miesto na to, aby sme uh, uh, toto menili. Súhlasí s vami, nie je to toto miesto na uh, to, aby sme to upravovali. Ale som trošku odlišného názoru, pokiaľ ide o danie udelenia signálu zo strany parlamentu, zo strany ITRE a ENVY smerom na komisiu, na radu. Uh, Chceme vyslať takýto jasný signál, že e, zdieľame obavy e, energicky, e, energeticky intenzívneho priemyslu, že je tu riziko úniku uhlíka aj pred rokom 2020 a určite po ňom. Takže chceme vyslať takýto jasný signál smerom na komisiu, že chceme tu mať zreformovaný návrh čo najrychlejšie po prijati tohto návrhu možno aj 6 mesiacov po e, predložení formálneho návrhu, možno by sa k tomu našiel nejaký kompromis. E, jednoducho signál pre e, ostatných inštitucionálnych partnerov, ak to takto môžem nazvať. To by boli asi tie najdôležitejšie prvky, pán predseda. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujem, pán kolega Paul Rubik. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že to, čo potrebuje hospodárska sféra, je spolahlivá legislatíva a nedá sa to urobiť tak, že každý rok by sa menila legislatíva, hoci sme si stanovili ciele pre rok 2020. Tým pádom sa ciele stále hýbu. A um, Priemysel musí príjmať investičné rozhodnutia, tieto investície potom majú trvanlivosť 10 až 20 rokov a ak sa stále legislatíva mení, tak je veľmi náročné pre priemyselnú sféru v takéto situácii investovať. Potom vzniká vysoká nezamestnanosť, ale legislatíva je tak dynamická a tak efektívna, že v praxi sa dá ťažko dokonca sledovať a odhadnúť, ako e, naložíme s týmito vecami v budúcnosti. V budúcnosti vieme, že finančné hospodárstvo hrá dôležitú úlohu, volatilita v tejto oblasti, um, Ehm, tiež súvisí s očakávaniami a investíciami, ktoré sa majú uskutočniť v tejto oblasti. Máme dvojité zaťaženie pri výrobe energie a potom pri použití energie vo výrobných podnikoch. Ehm, dochádza tiež k zaťaženiu. Pri tomto dvojitom zaťažení si treba premyslieť, čo s tým teraz urobíme. Myslím, že by sme mali práve toto dvojito zaťaženie odstrániť a to tak, že urobíme stabilnú legislatívu. Nemám problém s tým, že by sme znovu diskutovali o stratégii pre rok 2020 a možno by sme ciele niektoré presunuli aj na rok 2030, ale mali by sme urobiť test e, malých a stredných podnikov, čo toto všetko znamená pre naše pracovné miesta Samozrejme, že ak novými návrhmi sa dajú zabezpečiť e, nové pracovné miesta, tak je to dobré, ale ak nie je zabezpečené, že by legislatívnymi zmenami vznikli nové pracovné miesta, tak by sme mali na koncepcii dobre popremýšľať a trvalo udržateľne by sme mali takéto záležitosti implementovať. Ďakujem. Le. Pán Kelly dostáva slovo. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že celkom určite môžeme nájsť konsenzus v týchto bodoch spolu s pánom Tajaným aj s pánom Belecom, ktorého tiež veľmi dobre poznáme. Najdôležitejšie témy pre nás už boli prebraté. Rád by som povedal, že celý rád pozmeňovacích návrhov som podpísal, napríklad 24, 73 a 40 a 273, 221 až 217. Toto je veľmi zmysluplné aj pri revízii. Je dôležité si stanoviť dátum. Už sa hovorí o roku 2022. Toto môžem podporiť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďalší rečník, pán Hökmark. Veľmi dobre som počúval diskusiu a chcem prezentovať ešte jednu myšlienku. Našim cieľom nie je vytváranie perfektného systému, úplne izolovaného od reality. Čiže vždy, keď s celým radom byrokratov, poslancov, politikov sa snažíme hovoriť o nejakej otázke, tak je tam snaha pro absolútnej optimalizácii. Toto všetko je súčasťou klimatickej stratégie. Je dôležité sa postarať o to, aby sme si vypracovali cieľ, ktorý dá európskej high-tech um, ktorý dá možnosť európskemu high-tech priemyslu sa ďalej rozvíjať. Ide o konkurencie, schopnosť a jej zabezpečenie pre európsky priemysel, samozrejme s ohľadom na zníženie um, emisí CO2, ktoré sme si stanovili Taktiež nesmieme zabúdať na to, že cieľ zníženia emisí CO2 sa týka aj všetkých ostatných politických oblastí zdaňovania alebo iných pravidel v členských štátoch, ktoré umožňujú takéto ciele naplniť. Čiže nie je to akýsi odčlenený nástroj. Je to nástroj, ktorý nám má pomôcť tie ciele naplniť. Niekedy mám dojem, že jeden že ni, alebo druhý chcú takýto nástroj využiť na to, aby um, umožnili subvencovanie, zase niekoho chceme takto trestať, ale o to tu vôbec nejde. Ide o vytvorenie stabilného rámca, aby priemysel orientovaný na trh mohol znížiť emisie. A preto musíme byť pragmaticky, nemali by sme sa pokúšať vytvárať optimálny systém, tak ako sme e, to robili e, v detstve, napríklad keď sme sa hrali s domčekami, s bábikami alebo s hračkarskými lokomotívami. Diskusia, ktorá sa v súčasnosti odohráva vo Švédsku, Mnohí e, sa vyjadrujú veľmi angažovane pri debate o tejto téme, ale nejde o optimalizáciu systému, ale je to súčasť znižovania e, emisí CO2. Pán Taburano? vengo da una ja e, pochádzam z profesnej oblasti lekárstva. Lekár niekedy si zvolí terapiu tá sa mu snaží byť najpraktickejšou, najfunkcionalistickejšou e, k účelu, ale ak vidí, že nefunguje, e, nezmesti, nezmeniť terapiu, to by urobil iba zlý lekár. Systém ETS e, zdá sa, že nie je to tým najlepším liekom. Zdá sa, že sme zvolili liek, riešenie na problém emisí, ktorý sa preukázal už aj v globalizovanom e, svete, ktorý bol iný predtým, než je teraz, e, že teda nie je tým najvhodnejším riešením. A teda zhodujeme sa v tom, že treba e, začiatok fungovania MSR posunúť smerom dopredu, sme za zničenie nadbytočných kvót, ale myslím, že by bolo vhodné aj e, hlbšie sa zamyslieť nad tým, že e, systém vychádzajúci z trhu, ktorý e, sa preukázal, že nefunguje, neustále ho korigovať, ako napríklad backloadingom a teraz mechanizmom rezerv, kde hrozí de- delokalizácia. To sa mi nezdá, že to zníži globálne emisie ani to neumožní, aby európsky priemysel buď tak prosperoval, ako by mal a v prvom rade sa zmenil tak, ako by sa mal smerom k menej emitujúcejším postupom. A preto by bolo, myslím, dobré, keby pracovné skupiny sa zamýšľali nad novým systémom, ktorý by vychádzal možno z uhlíkovej dane, ktorý by nevychádzal, e, tento systém by nevychádzal z trhu, ale zo stabilných e, termodynamických princípov, CO2, eh, eh, ktoré teda je zakomponované do produktov a tovarov. Ďakujem. Oh, thank you very much. Ďakujem, hovorí pán predseda. A v mene Európskej komisie bude hovoriť riaditeľ generálneho riaditeľstva pre klimatické zmeny. Je to pani riaditeľka. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som sa poďakovala za túto konštruktívnu debatu všetkým členom Európskeho parlamentu. Je dôležité, aby sme rýchlo napredovali a aby sme tieto dôležité návrhy rýchlo schválili, aby sme vyslali trhu správny signál. Chcem sa sústrediť na niekoľko bodov. Tie, ktoré už boli ťažiskom debaty predpoludním. Po prvé konkurencieschopnosť a po druhé carbon leakage. Toto boli prvky, ktoré sa objavili takmer vo všetkých príspevkoch v rozprave. Poprvé by som rada zdôraznila, že odvetvia, ktoré by mohli byť dotknuté témou carbon leakage, boli doteraz chránené voľným um, no distribúciou emisných certifikátov, emisných uh, kvót a je dôležité, aby až do konca tohto desaťročia bola chránená právna úroveň. To je dôležité pre kontext tejto debaty a aj pre obdobie rokov 2020 a ďalej sa Politicky voľné certifikáty už schválili ako súčasť stratégie pre rok 2030. Komisia je rozhodnutá tieto politické smerovania implementovať do legislatívnych aktov. Legislatívny návrh voľn, voľného uh, obstarávania tak e, na toto je potrebné vypracovať e, štúdiu dopadov, ktorá by mala byť veľmi kvalitná. A rýchlo po schválení pravidel MSE navrhneme, aby sa systém ITS prepracoval toľko ku konkurencieschopnosti schopnosti a téme carbon leakage k parametrom Vypočula som si mnoho pripomienok k tomuto prvku. Rada by som povedala toto. Rôzni odborníci nachádzajú rôzne odpovede. To mi vyplynulo z dnešnej debaty. Najmä v otázke, čo by malo byť spúšťačom aký prach by mal byť spúšťačom pre uvoľnenie prostriedkov z rezervy. Niektorí hovoria, že hranica by mala byť vyššia, než to navrhuje komisia. Niektorí sú za nižšiu hranicu, mnohí sú za to, aby to bolo určité rozpetie. A počas workshopu v parlamente sa objavili aj hlasy podporujúce toto smerovanie. V júni sa konalo rokovanie expertov a ja to vidím v zásade ako výsledok. Ustanovenia o rezerve, rezervné ustanovenia v návrhu komisie sú veľmi opatrne koncipované. Ponajprv je potrebné zabezpečiť likviditu rezerv v malom objeme, a je dôležité, aby sa to rozdelilo na viac rokov. Pokým sa dosiahne hranica 833 miliónov. Spolu s tým musíme pracovať na prepracovaní revíznej doložky, to tu bolo už tiež spomenuté, a návrh o revíznej doložke znie 5 rokov po vstupe do platnosti. Toto je podľa nás primerané obdobie. Budeme mať čas na to, aby sme sa presvedčili o fungovaní systému v reálnej praxi. A mm, vyvodíme z toho potom dôsledky, môžeme po prípade zmeniť parametre. Takto sme sa na to pozreli. Dobre koncipované a vyvážené parametre po určitej dobe je potom potrebné prepracovanie a v prípade potreby sa parametre dajú zmeniť. To bola moja druhá pripomienka. Po tretie, k skorému štartu, aby sa certifikáty nemohli vrácať naspäť do rezervy. K tomu sme sa už vyjadrovali viackrát na pôde parlamentu. Náš komisár sa na začiatku debaty vyjadril jasne Ak by parlament a rada sa dohodli, že začnú skôr a nevyužité certifikáty priamo vrátia do rezervy, tak eh, komisia nebude proti tomu protestovať. Ja som si dnes vypočula, že sa od toho očakávajú určité výhody, keby sa takýmto spôsobom výhody systému MSR dali používať skôr. Malo by to viesť k stabilným cenovým očakávaniam a takto vzniknú lepšie impulzy na investície v oblasti low carbon. Spomenula som najdôležitejšie body. Ešte rada počiarkujem, že by bolo dobré, keby sa tento návrh schválil. Čo najskôr ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz pán spravodajca, pán Tajany, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ako som už povedal, v pondelok zašne, zašlem kompromisné návrhy kolegom. S niektorými vecami sa zhodujem, iné uh, nie. Uh, Videl som aj, že sú tu pozmeňovacie návrhy, pod ktorý by sa podpísal Ivo Belet. To znamená, že by tu bola možnosť nájsť zhodu aj e, s výborom Envy. Takto v skorom štádiu, takže to by bol pozitívny fakt. Veľmi dobre, že teda už e, sú aj pozmeňovacie návrhy, ktoré e, e, predkladá spravodajca Envy. Myslím, že je dôležité chrániť priemysel Európskej únie, pretože často je jednoduché meniť čísla a urobiť niečo skôr či neskôr, ale potom si musíme uvedomiť, že od týchto rozhodnutí závisí aj prežitie určitých dôležitých firiem od uplatňovania týchto noriem závisí aj e, práca tisícok ľudí. A preto sa musíme vyhnúť aj tomu, aby e, pretože chceme dosiahnuť to najlepšie, sa vzdáme toho dobrého. Pretože niektoré navrhy, teoreticky sa s nimi dá súhlasiť, ale myslím, že by nemuseli byť užitočné pre e, ochranu obzvlášť teda e, zamestnanosti a podnikov. Takže treba e, nájsť širšiu väčšinu. Budem sa o to snažiť, ako som už povedal úvodom. Nemám rigidnú pozíciu. Budem sa snažiť urobiť všetko preto, aby sme našli dohody, ktoré by ale nemali meniť substanciu môjho návrhu Eh, ktorý si myslím, že sa dá určite vždy eh, zlepšovať. Nezdielam tak eh, veľmi stanovisko výboru 5, či, či komisie. 5 rokov je možno priveľa. Určite by som urobil revíziu skôr, alebo teda overenie nového návrhu, pretože mm, musíme tak či tak zabezpečiť, aby sa certifikoval, aby, aby tie naše kroky boli naozaj efektívne aj pre redukovanie emisí, aj e, aby podporovali e, náš priemysel. Treba sa vyhnúť tomu e, dvojitému nebezpečenstvu stiaženia života našim podnikom nadmerne, pretože ak od nich žiadame, aby dosahovali ciele, ktoré nemôžu dosiahnuť, ak pôjdu produkovať tam, kde takéto pravidla nie sú, tak toto nielen bude znamenať, že sa stratia pracovné miesta, ale ešte to aj e, príspeje k e, e, zhoršeniu životného prostredia, pretože tam, kde sa delokalizuje do Číny, určite sa tam bude vyrábať za oveľa menej ambicioznejších e, noriem, než ktoré platia u nás. Takže ja by som chcel vyzvať všetkých, aby uvažovali nad týmto. Potrebujeme vyvážené stanovisko, silné stanovisko nášho výboru pre priemysel, tak aby Eh, bolo jasné, že toto nie je ten definitívny text, to je text, ktorý má indikovať váhu priemyslu vo všeobecnom kontexte stratégie, pretože definitívny text, ktorý hm, potom eh, príjme výbor Envy, musí zohľadniť všetky e, oblasti e, pohľad životného prostredia aj teda priemyslu. E, Takže treba naozaj ošetriť e, aj to, čo e, ide v priemyselnej politike. Našim príspevkom teda je e, to, aby sme sa zaoberali naozaj priemyselnou politikou a takýto pohľad postúpili Výboru pre životné prostredie, ktorý dúfam zohľadní naše návrhy, aby teda mohlo e, dôjsť e, k takémuto e, manželstvu nie z lásky, ale z nutnosti medzi politikou ochrany životného prostredia a politikou ochrany priemyslu. Takže ďakujem všetkým za ich návrhy. Starostlivo som si ich vypočul, zhodnotím všetky vaše pozmývacie návrhy. To, že mnohí toto podnecujú, znamená, že je tu veľký záujem o túto tému. Je to veľmi citlivá téma pre všetkých, takže vynasnažím sa, aby som predostrel návrhy, ktoré sa budú e, snažiť navzájom približiť e, odlišujúce sa pozície. A teda budeme o tom diskutovať spoločne a potom aj s Beletom, aby počas našej e, e diskusie naozaj by e, sa vypracoval nejaký vhodný príspevok pre ten definitívny text výboru Envy. Ďakujem, hovorí pán predseda. Samozrejme, že očakávame, že naše kolegyne a kolegovia e, zohľadnia náš názor, stanoviska. A návrh stanoviska schválime 22. januára. 22. januára 2015. A hlasovanie v NV by sa malo uskutočniť 24. februára 2015, približne o mesiac neskôr. Ďakujem vám. Ďakujem spravodajcovi, tieňovým spravodajcom, všetkým kolegyňam a kolegom za túto veľmi obsiahlu a dôležitú diskusiu. A teraz prechádzame k poslednému bodu programu. Toto bola veľmi pestrá e, dnešná zostava na programe. Rád by som teraz oznámil bod 12. Je zaujímavé, že 12 prichádza po 11, dokonca aj po 13. Plánovanie Medzinárodnej energetickej charty 2015, prezentácia generálneho tajomníka energetickej charty doktora Urbana Rusnáka. Vítam pána doktora Rusnáka. Ďakujem, že ste sem prišli. Sme veľmi zvedaví na aktuálny stav prác pri vypracovaní energetickej charty a toto by mal byť príspevok k energetickej bezpečnosti na celosvetovej úrovni. Politická kríza na Ukrajine ukázala, aká dôležitá je otázka energetickej bezpečnosti. A máme tu aj oznámenie komisie o energetickej bezpečnosti v rámci EÚ. Toto oznámenie vyšlo v máji a je aj dohoda rady k energetickej a klimatickej politike EÚ pre rok 2030. Tam je uvedené, že energetická hospodárnosť, obnoviteľné zdroje energie a energetická bezpečnosť by mali byť neustále zohľadňované. Ako som už povedal, toto sa týka aj e, európskej klimatickej a energetickej politiky pre rok 2030. A na záver e, moje, môjho malého úvodu k našej rozprave ITRE pracuje na správe z vlastnej iniciatívy. Spravodajcom je pán Saudargas. A tu ide práve o túto tému, o energetickú bezpečnosť. Mali sme vypočutie práve k tejto téme energetickej bezpečnosti na pozadí energetického spoločného trhu a včera sa konala výmena názorov k tomuto návrhu um, stanoviska z vlastnej iniciatívy. Pán Rusnak, boli by ste, prosím, takí dobrí, ak by ste prezentovali vašu pozíciu. Vážení členovia a poslanci Európskeho parlamentu, je mi veľkou cťou hovoriť dnes vo výbore ITRE v budove Európskeho parlamentu. Prišiel som sem dnes, pretože by som vás rád senzibilizoval v prospech energetickej eh, Medzinárodnej energetickej charty. Prednedávnom sa v EÚ diskutovalo o tom, ako by sa mohla vytvoriť energetická únia. Na úvod mojej prezentácie by som eh, rád uviedol, že proces vypracúvania energetickej únie a energetickej charty sa zakladajú na tom istom návrhu Ruth Lubes, holandský premiér, to navrhol dokonca už v roku 1999, ako už bolo povedané, energetická charta a energetická únia. Uh, sa stavajú na tých istých základoch a preto je dôležité, aby sme vedeli, ako tento proces sa vyvíja ďalej. A ja som chcel informovať o tom, ako prebiehajú práce v súvislosti s vyhlásením o Medzinárodnej energetickej charte. Rád by som poukázal na dva dôležité aspekty. Ak hovoríme o energetickej charte, myslíme na poďme na dve veci. Po prvé, politické vyhlásenie z roku 1999, vtedy sa to volalo Európska energetická charta. 12 členských štátov ho schválilo. Členské štáty EÚ to boli a aj ďalšie krajiny severnej pologule, Sov- Sovietský zväz USA dokonca. V 94. Eh, bola podpísaná energetická zmluva. Členské štáty únie boli zmluvnými stranami tejto charty, tejto zmluvy o charte a EÚ taktiež celkovo. V roku 1991 po schválení Európskej energetickej charty sa celý proces naštartoval a v roku 1994 sa e, podpísala Európska energetická charta. V roku 1998 vstúpila do platnosti. 52 štátov ratifikovalo a ďalšie dve e, krajiny chcú práve podpísať. Ruská federácia, Bielorusko, Island, Norsko, a Austrália doteraz neratifikovali. Energetická charta a samotný proces jej vytvárania e, prebieha prostredníctvom energetickej konferencie a zmluva je základom pre rozhodovanie. E, snažíme, snaží sa to tak uh, uľahčovať implementáciu signatári ECT, čiže tohto dohovoru a aj niektoré ďalšie krajiny, medzinárodné organizácie sú prizvané, aby sa mohli stať pozorovateľmi. Čo sa skrýva za, U, za dohovorom o energetickej charte? Je tam viac ako 50 členov, ako som už, už uviedol, a sú tam tri vzájomne sa doplňajúce princípy vlastné zdroje a ich zabezpečenie, nediskriminačné zdieľanie investícií, toto je veľmi dôležité, a taktiež tam platia aj zásady Svetovej obchodnej organizácie. Ako viete, v rámci VTO energetická dohoda neexistuje a preto energetická charta ju má v tomto zmysle doplniť. Potom tam máme taktiež mechanizmus riešenia sporov investorov so štátom, štátu so štátom a tiež riešenie problematiky tranzitného charakteru. Energetická účinnosť tá je popísaná v protokole aj environmentálne aspekty hospodárenia s energiou. Uh, čím sme doteraz prišli, tam sú dôležité tie tzv. meké nástroje, ako pre investorov, aj pre zmluvné strany. Existujú modelové zmluvy e, e, o cezhraničnej infraštruktúre a taktiež modelová koncepcia mechanizmu včasného varovania, čiže rýchlej reakcie v prípade, toho, že by sa zdalo, že niečo môže ohroziť energetickú bezpečnosť, najmä z pohľadu tranzitu energetických tokov. Keď sa všetko začalo v roku 2012 vo Varšave, tak tam sa konalo rokovanie, kde sme začali pracovať na obnovení všetkých Vysokého. Nová deklarácia by mala vzniknúť odlišná od, roku, od tej z roku 1991. V roku 2013 sme sa snažili interne prediskutovať to, čo si žiada nová podoba charty a tento rok tam sme mali rokovanie v Bruseli, kam sme pozvali starých aj nových členov, aby sme sa pokúsili aktualizovať podobu charty. Čoho sme svedkami v kontexte rozšírenia únie a globalizácie? Napríklad máme nových azijských členov, snažíme sa prilákať aj Južnú Áziu. Sme najmä svedkami záujmu zo strany Číny, posilnenia vzťahov s Čínou, aj účasťou potenciálnou Číny. tá už dosiahli určitý pokrok. Severná Afrika a Stredný východ, tu sú južní susedia EÚ, spolupracujeme s príslušnými krajinami, aby sme uh, im priblížili túto problematiku energetickej charty. V nedávnej minulosti sme boli svedkami rastúceho záujmu zo strany niektorých latinskoamerických krajín, najmä tých, ktoré sa snažia presadzovať vo svojej politike voľný trh. Pacifické ostrovy Mexiko, Kolumbia, Chile a Peru. V Afrike sme svetkami rastúceho rastu a záujmu na juh od Sahary, Mauretánia. Niektoré krajiny prejavili konkrétny záujem Niger, Nigeria, Mozambik. Toto sú buď etablovaní výrobcovia energie, alebo sú na prahu energetickej revolúcie. A teraz krátke predstavenie princípu energetickej charty. Pán predseda, tu by som sa rád zmienil o dôvode vzniku. Celá energetická charta mala za úlohu posilniť energetickú bezpočnosť, zjednodušiť vyjednávanie a ujasniť vzájomné vzťahy. Teraz už diverzifikujeme pôvodný prístup, práme sa viac na juh, písne, ale princípy zostávajú tie isté. Čiže zlepšiť energetickú bezpečnosť touto chartou Môžeme tak, že vytvoríme priaznivú klímu pre investorov, umožníme investície do nových technológií a vládam a investorov sa, sa snažíme umožniť dosiahnuť správnu rovnováhu tak z dlhodobého, ako aj krátkodobého pohľadu zaistenia dotávok, energetické trhy a zlepšenie účinnosti. Aj toto je dôležitý prvok. A cezhraničná spolupráca je tiež kľúčová pre úspech. Neexistuje riešenie pre konkrétnu krajinu na svete, ktoré by sa nespoliehalo na spoluprácu. Neexistuje krajina na svete, ktorá by bola schopná sama o sebe vyriešiť všetky svoje energetické nároky. Energetická účinnosť toto je dôležitý prvok, najmä kvôli rastúcim nákladom na energie, klimatickým zmenám, toto sú výzvy z pohľadu energetickej bezpečnosti. Zlepšenie hospodárneho nakladania s energiami to je ideálny spôsob, ako si s tým poradiť, aspoň na začiatok. Zdravie, ochrana pracovných podmienok, aj toto s tým súvisí v duchu diskusí, ktoré som si tu vypočul. A je to dôležité z pohľadu celého dohovoru, Máme tam mechanizmus riešenia sporov. Na začiatku išlo najmä o arbitráž štátu proti štátu, ale máme aj zmierovacie riešenie sporov. Napríklad máme aj zmier e, v oblasti sporov k tranzitným plynovodom alebo ropovodom a aj tieto sú pokryté v našom dohovore. Aké sú požiadavky z pohľadu budúcnosti, kam sa chceme ďalej dopracovať? Ďalšie rokovanie sa bude konať v Holandsku a chceme pokročiť k tzv. deklarácii. Toto by sme mali prijať v Hágu v budúcom roku. Videli ste návrh, ktorý je výsledkom vyjednávania zmluvných strán. Tento bol distribuovaný. Ďakujem za to, že ho máte všetci k dispozícii. Dúfame v silnú politickú podporu tak členských štátov, ako aj EÚ. Je to zásadná vec. Pretože zásadným dôvodom toho, prečo sa snažíme o to, aby princípy súvisiace s energetickou chartou začali platiť globálne, je, že tu máme poslednú šancu na to, aby novovznikajúce trhy tiež akceptovali európske princípy, princípy, ktoré pramenia z našich zásad týkajúce sa energetickej politiky. Ak sa mi nepodarí podstatnej podpory, podstatnú podporu toho, aby sme dokázali spolupracovať na základe tejto energetickej charty, ktorá ponúka určitú pra, určitú právnu kostru všetkého, čo sa deje, tak budú členské krajiny nútené sa prispôsobiť novými pravidlami, ktoré vznikajú okolo rôznych úzlov, kde sa energia generuje a toto môže byť čoraz nepredvydateľnejšie. Ďakujem. Ja ďakujem vám, pán doktor, za vašu prezentáciu. Ak smiem, kolegovia, Poprosil by som vás eh, o vaše vyjadrenia, kolega Rubich. Ďakujem srdečne, pretože eh, energetická charta zohráva, eh, bude zohrávať veľkú úlohu v budúcnosti a preto si myslím, že aj Európsky parlament má veľký záujem a sleduje vývoj v tejto sfére a chce zistiť, kde je ešte možné zlepšenie. A práve v takých časoch, ako sú tieto, kde tieto témy sú naozaj v stredobode eh, politickej pozornosti, ide o to, aby sme riešili konflikty už vtedy, keď vznikajú, aby sme podporovali spoluprácu. máte eh, predstavu, akú eh, úlohu by mohla napríklad vonkajšia dimenzia zaujať v tejto oblasti? A máte tu nejaké konkrétne predstavy? Kolega Kelly, celkom zrejme energetická bezpečnosť, e, to bude veľmi dôležité v budúcich rokoch e, v Európe, obzvlášť ak chceme podporiť náš priemysel a byť konkurencieschopný vo svete. vo vzťahu s ruskou e, agresiou aké implikácie, ak e, vôbec nejaké, toto bude mať na budúcnosť energetickej charty a čo môžeme urobiť, aby sme sa venovali tým otázkam spojeným s e, bezpečnosťou dodávok a diverzifikáciou dodávok aj ich nákladmi. Ďakujem. Môžem vás poprosiť e, Pán generálny tajomník, eh, dve krátke otázky. Takže pokiaľ ide o plné, eh, plný súlad našej, eh, našich noriem v Európskej únie, vnútorné úpravy trhu s energetickou chartou, Dúfam, že je to v 100% súlade, ale rád by som sa od vás e, e, toto dozvedel. A po druhé, možnosť podpory e, krajín energetického spoločenstva, teda 8 krajín blízko, blízkych EÚ, ktoré už e, používajú energetickú chartu, sú niekedy v zložitej situácii z pohľadu vonkajších dodávateľov. A my by sme im chceli pomôcť a priblížiť ich bližšie Možno e, jednotlivé kroky okolo e, e, tohto dohovoru by mohli pomôcť. Ako to vidíte? Ďakujem, bolo to veľa otázok. Budem sa snažiť na ne postupne odpovedať. Sme v pracovnom vzťahu s komisiou aj VČ. a myslím, že táto otázka je veľmi aktuálna. Ako ste spomenuli, teraz prichádzame procesom rozširovania energetickej charty Naozaj máme veľmi e, limitované e, ľudské zdroje, nie je nás viac než 30 e, spolupracovníkov v sekretariáte, takže veľmi dúfame a diskutujeme s inštitúciami, že nás podporí európska diplomácia a posolstvo pripojiť sa k energetickej charte že to tiež príde cez tie e, diplomatické kanály ESV, čo to je veľmi dôležité, obzvlášť pokiaľ ide o členov e, G20. To je miesto, kde ESVČ e môže mať veľký vplyv. Pokiaľ ide o obnovu priemyslu v Európe a vzťahy s Ruskou federáciou, a východnou časťou Európy. Toto je priamo prepojené s poslednými dvoma otázkami. Chcel by som ozrejmiť, že Ruská federácia uplatňovala dohovor medzi 1994. E, a 2009. rokom. Vtedy sa e, stiahli z provizionálneho uplatňovania, predbežného uplatňovania e, dohovoru z viacerých dôvodov a tým najdôležitejším bolo, že v roku 2003 a 2004 e, padli e, rozhodnutia v ruskej vláde e, o teda vyvlastnení firmy Jukos, čo sa vnímalo ako porušenie energetickej charty a súvisiacej zmluvy. Po viac než desiatich rokoch sa sfinalizovalo rozhodnutie v tomto smere. Ruská federácia bola odsúdená vyplatiť investorom Jukosu odškodnenie e, v, e, v sume 50 miliard e, dolárov. To bola naozaj najväčšia, najväčšia suma v histórii. Toto rozhodnutie ešte nie je v plnej platnosti. Ruská federácia žiadala holandský súd toto rozhodnutie dať bokom, ale toto môže ovplyvniť energetickú bezpečnosť Európy v budúcnosti, pretože súčasťou tohto môže byť, že investori môžu žiadať zamraziť e, e, majetok ruské, ruských, ruského majetku alebo štátom kontrolovaných e, podnikov, takže môže tu dôjsť k určitej prechodnej nestabilite. A pokiaľ ide o bezpečnosť tranzitu cez Ukrajinu, cez tie hlavné tranzitné kanály, Toto sa ne, nedá, nie je tu nejaké nápadnutie s energetickou chartou, ale pokiaľ ide o roky 2006 a 2009, energetická charta je ako nástroj, ktorý je e, e, e, na tých jednotlivých stranách, aby ho používali. A z akéhokoľvek dôvodu, v, myslím v roku 2009 alebo 14 tento nástroj nebol priamo použitý, takže krajiny uprednostnili skôr politickú dohodu, než Eh, aby použili právny nástroj, ktorý im eh, bol k dispozícii. My si myslíme, že keby sa použila v roku 2009 napríklad energetická charta, eh, keď sa riešili na politickej úrovni spory, aktuálna situácia by bola veľa predvydateľnejšia a bezpečnejšia. Pretože v roku 2009 vlastne vznikli základy tej aktuálnej eh, eh, krízy. A pokiaľ ide o otázku eh, plného súladu s zmluvou energetickej charty, koľko právnikov, toľko názorov. A Ruská federácia zverejnila Eh, spochybnila eh, súla tretieho energetického balíčka s energetickou chartou, ale keďže v roku 2009 prestali eh, uplatňovať túto chartu, nikdy oficiálne to nenapadli. Takže toto by riešil nezávislý súd a preto je veľmi ťažké zhodnotiť, či energetická charta bola porušená tretím energetickým balíčkom, ako niektoré hlasy z Ruskej federácie vyjadrili. Takže to by bola potrebná nezávislá analýza, vnútorné hodnotenie sekretariátu, mm, je také, že sme eh, ako veľmi, veľmi na hrane, pokiaľ ide o implementáciu unbundlingu. Či je to porušenie eh, energetickej charty alebo nie, to je niečo, čo by sa mohlo e, rozriešiť iba e, počas e, nejakého právneho, právneho procesu. My by, sme, my by sme to nemohli rozhodnúť. A pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť kraj energetického spoločenstva, väčšina krajín až na Srbsko a Čierna hora teraz sa má pridať, sú už vlastne členmi energetickej charty, takže my si myslíme, že je tu veľmi dôležitý prvok energetickej bezpečnosti a to je stabilita, stabilita investičnej klímy. My nemáme žiaden právny nástroj na posilnenie bezpečnosti dodávok, než e, vlastne dodržiavať pravidlá hry ak všetky krajiny, ktoré sú e, v procese energetickej charty zainvolvané a sú zmluvenými stranami, by e, uplatňovali systém, tak by systém fungoval. Ak nejaká krajina nechce uplatňovať alebo porušuje pravidlá, tak vtedy zmluva má svoj implementačný mechanizmus, e, nejaký spôsob, ako ich sankcionovať, ale v reálnom čase to nefunguje. Tento mechanizmus vyžaduje si čas pre implementáciu. Takže aby som odpovedal na vašu otázku, pán predseda, myslím, že prístup Srbska k e, zmluve energetickej charty spolu s Čiernou horou by e, doplnilo ten celkový obraz, keby všetky e, krajiny na Západnom Balkáne uplatňovali tie isté podmienky. Myslím, že predsedníctvo energetickej charty, ktoré na budúci rok bude mať Gruzínsko, Umožnilo by to gruzinským partnerom e, do plnej miery využiť nielen energetickú e, komunitu, ale aj teda e, zmluvu energetickej charty. Máme teda príslušné nástroje k dispozícii, ale potrebujeme ich akurát správne využívať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Pravdepodobne preto, že e, e, tu e, nie, nie, nie je mnoho kolegov z našho výboru, aspoň som mal príležitosť položiť otázky. Zväčša nemáme na to čas. A dovolte mi, aby som na záver povedal, pán doktor, generálny tajomník, ďakujeme vám za výbornú prácu, za vašu prezentáciu. Teraz poviem pár slov mojim rodným jazykom je to veľmi dôležité. Boli s nami dva dní naši tlmočníci. Chcem sa im poďakovať za výbornú prácu a polským kolegom. Chcem povedať, že celý čas mám naholené číslo 18. Ja počúvam polštinu, nepočúvam angličtinu. Iba občas hovorím po anglicky, ale počúvam vždy 18. E, poľskú kabínu. Takže ďakujem vám všetkým, e, ktorí ste s nami boli dva dní. Dúfam, že sme schôdze príliš nepretiahli Pôvodne sme mali naplánované skončiť o 5. No pozerám sa na hodinky a je presne 5 hodín. A aj keď sme zmenili poradie bodov, tak vždy končíme na čas. Takže ďakujem vám pekne za to, že ste sa súčasnili diskusii. Ďalšia schôdza s komisiou bude až po novom roku, po sviatkoch. Bude nám chýbať aj táto sála, aj vaša spoločnosť, takže vám ďakujem ešte raz veľmi pekne a teším sa na vás na no-, novom roku. Thank you.